Takže na úvod by som chcel využiť tú príležitosť a poďakovať všetkým za spoluprácu, predovšetkým teňovým spravodajcom za ich príspevky k tejto správe a taktiež chcem poďakovať za e, prácu, za angažovanú prácu na kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Chcem predovšetkým poďakovať profesorovi Krasnodemskému za jeho stanovisko za výbor pre kultúru a taktiež chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí zaslali E, svoje pripomienky. Skutočne e, vďaka vám táto správa je oveľa komplexnejšia. Čo sa týka e, správy o, politi- politika zrušnosti na boj proti nezamestnanosti mládeže, my sa tam sústreďujeme na lepšiu prípravu našich absolventov na potreby pracovného trhu. Potrebujeme skutočné partnerstvo medzi e, poskytovateľmi vzdelávania a e, Eh, odbornej prípravy a taktiež musíme pripraviť mladých ľudí, aby sa zlepšila situácia na pracovnom trhu. Taktiež sa sústredujeme na úlohu malých stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú veľmi dôležité v procese vytvárania nových pracovných miest a pri rozvíjaní zručností, predovšetkým čo sa týka zručností, ktoré súvisia s podnikateľským duchom. A moja správa sa taktiež sústreďuje na úlohu tzv. kľúčových zručností, vrátane zručnosti v oblasti nových technológií a na to, nakoľko je dôležité prepojiť teoretické vzdelanie so stážami a učňovskými, učňovskou prípravou. Taktiež sústredujeme na lepšiu flexibilitu vzdelávania, celoživotné vzdelávanie a dôležitosť prekonávania prekážok školenia opätovného preškolovania. A taktiež je dôležitý fakt, že súčasné možnosti e, získať doškolenie v práci sú nedostatočné. Takže to sú znevýhodené určité skupiny ľudí, predovšetkým deti podchádzajúce z chudobných rodín, z migrantských rodín, ďalej sú to mladí e, ľudia s postihnutím. Takže týmto skupinám je veľmi ťažké zaručiť možnosť, ako si zlepšiť zručnosti, predovšetkým čo sa týka sociálnych profesných zručností. Taktiež hovorím vo svojej správe o tom, že potenciál a hodnoty, talent mladých ľudí, ktorí vyrastli v období rýchlo technologického pokroku, sa odlišujú od predchádzajúcich generácií. A toto je jeden z dôvodov, prečo potenciál dnešnej mládeže nie je dostatočne pochopený ani využitý. Preto je určite stojí za to investovať do programov, ktoré sú určené pre zamestnávateľov, aby pochopili, aký, aký potenciál tkuje v našej mládeži. Čo sa týka mojej správy a hlasovania, tak som si istý, že moja správa potom povedie k ďalším účinným krokom na pracovnom trhu a dúfam, že závery e, vyvodené z tejto správy budú slúžiť ako inšpirácie pre ďalšiu prácu, pretože dramatická nezamestnanosť mládeže v Európe je jedno z najväčších hrozieb pre e, hospodárskú a sociálnu budúcnosť Európy. Ďakujem. Ďakujeme, pán Plura. Teraz bude hovoriť pán Novakov na minútu. Ďakujem za slovo. Takže kedykoľvek hovoríme o mládeže, o nezamestnanosti, tak sa jedna vec opakuje. Mladí ľudia mali robiť toto alebo tamto. Nuž, mladí ľudia nepotrebujú rady, potrebujú podporu a vôľu ich podporovať. Európska únia možno nie je príliš nedosť veľká pre talentovaných eh, podnikateľov a preto by e, sme mali pracovať na globálnej úrovni. A potom Bulhári, Chorváti, Nemci budú môcť konkurovať Číňanom, Rusom, Američanom. A mladí ľudia by mali môcť vidieť svoj jazyk pri uh, Eh, eh, reklamách na tieto programy a nie eh, v, na úradoch práce. Stále mi hovoria, že mladí ľudia sú dnes stratenou generáciou, že my sme stratenou generáciou, ale my sme chrbticou budúcnosti a nesme na jej chvoste. Ďakujem. Pani Curtin Darling. Ďakujem. Nezamestnanosť mládeže v Európe to je časovaná bomba, ktorá už týka dlho, narúša spoločnosť a toto e, by malo byť našim hlavným záujmom našej priemyselnej politiky odstrániť nezamestnanosť mládeže. U nás na severovýchode Anglicka máme tie najhoršie čísla, čo sa týka nezamestnanosti mládeže v rámci Británie. A taktiež e, profitujeme z európskych fondov v tejto oblasti a myslíme si, že môžeme tu vytvoriť prostredníctvom európskych fondov nové príležitosti pre mladých Európanov, vytvoriť nové dobré e, učňovské e, prípravy, ale, ale predovšetkým je treba riešiť nedostatok pracovných miest pre mnohých mladých ľudí tam nejde o zručnosti, ide tam o to, že si musia môcť nájsť nejaké pracovné miesto. A pracovné miesta by mali byť dobré a dôstojné, avšak e, no, časovaná bomba ďalšia je vytváraná prostredníctvom dočasných e, kontraktov a zlých pracovných zmluv. A my musíme vytvoriť dobrú budúcnosť pre našich, pre našich mladých ľudí. Ďakujem, pán Marias. Ďakujem. Trojka, keď začala vnúcovať svoju politiku šetrenia, tak vtedy e, nezamestnanosť mládeže vystrelila k nebesiam v Európe a hlavne teda aj v Grécku. Máme mnoho kvalifikovaných absolventov, ktorí sú nezamestnaní. U nás Grécko je v podstate na zozname desetich najinteligentnejších krajín na svete. Má mnoho študentov technologických a vedeckých odborov. Mladí ľudia sú nutení odchádzať za hranice, aby si hľadali prácu tam, hlavne e, k našim veriteľom do Nemecka, kde poskytujú lacnú pracovnú silu a Nemecko ich nemusí ani odborne vzdelávať. Takže tento odliv mozgov naďalej prebieha a predovšetkým prosím som politik, ktoré sú dôsledkom memoranda a zdroj nášho ľudského kapitálu v podstate krváca. Ďakujem. Pán Jakovčič, ja by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme zaručiť partnerstvo medzi vzdelávacím systémom a priemyslom. Predovšetkým by som chcel zdôrazniť úlohu cestovného ruchu, pretože mladí ľudia, aj keď niekedy nemajú nejaké špeciálne zručnosti, tak si môžu nájsť pracovné miesto. A dôvod, prečo som sa prihlásil o slovo, je, že chcem povedať jednu vec. Poprvé, samostatne zárobkovo činné e, mladé osoby. Musíme sa snažiť motivovať mladých ľudí, aby začali podnikať. Po druhé, mikrofinancovanie. Musíme zaručiť možnosti mikroúverov pre mladých ľudí. Toto sú dva prvky, ktoré musíme vložiť do správy. Ďakujem. Ďalej pán Ferreira. Ďakujem za slovo. Je jasné, všetkým jasné, že nezamestnanosť na výške je vo výške 30 alebo aj viac. Takže v čo môžu ešte mladí ľudia v EÚ dúfať? Európske politiky, predovšetkým za posledných pár rokov, odsudili mladých ľudí e, k bezprizornosti, k nutenej migrácii, k nezamestnanosti, nízke platy, zlé zame- politiky zamestnanosti. Všetko toto znamená, že trh určuje, aké zručnosti ľudia potrebujú. Bohužiaľ. A všetko toto prispieva k dramatickej situácii mladých pracujúcich. Nemôžeme si nemôžeme dúfať nejaké falošné riešenia, dúfať v neoliberalizmus. Nie. Riešením je tieto, s týmito politikami, ktoré sú nám vnúcované, skoncovať, zastaviť ich a konečne dať mladým ľuďom budúcnosť. Ďakujem. Pán Šoltes. Nuž, toto je otázka, ktorá je pre Európu komplikovaná a v priebehu krízy aj za tie roky, čo tu sedíme, už sme o tom veľa diskutovali. Ako vyriešiť nezamestnanosť mládeže? Čísla hovoria same za seba. V Európe je veľa nezamestnaných ľudí a Európska komisia sa snaží, vyhradzuje príslušné fondy, ale nestačí. Nestačí len vyhradiť fondy, financie. Nie, musíte ich investovať do kvalitných, dlhodobých E, pracovných miest a bohužiaľ nie je príliš veľa mladých ľudí sa zúčastňuje práce na týchto programoch, ako povedali iní kolegovia, ohrozené pracovné miesta v niektorých krajinách dosahujú 40 až 60 pracovných miest a to samozrejme spôsobuje neistotu ľudia, nezakladajú rodiny a e, situácia sa dramatizuje. Ďakujem. Takže Nezamestnanosť mládeže v Európe je na škandálnej úrovni a z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé je to euro a po druhé je to prišná regulácia podnikov. Británia nie je v eurozóne, ale máme prílišnú reguláciu. Taktiež máme veľa ľudí, ktorí utekajú z ostatných krachujúcich ekonomík Európskej únie k nám. A ja som poznal jedného mladého angličana v Londýne, ktorý pracoval za malý peniaz na stavbe a nebolo mu umožnené ani si oddychnúť, pretože ináč e, by ho nahradil nejaký lacný východ, Európan. Takže títo ľudia nemôžu e, súťažiť e, s lacnou pracovnou silou ľudí, ktorí takmer zadarmo. Takže Británia by mala viesť Európsku úniu práve v našom nadchádzajúcom referende. Ďakujem, pán komisár. Máte slovo. Ďakujem. Takže na úvod chcem poďakovať pánu Plurovi za jeho správu. Nož ako sme počuli, nezamestnanosť mládeže je jedna z najväčších víziev v Európe. Je treba proti nej účinne bojovať. A nie len sa snažiť e, e, dať mladým ľuďom tie zručnosti, ktoré pracovný trh potrebuje. Potrebujeme partnerstvo medzi e, poskytovateľmi vzdelania, miestnymi orgánmi, priemyselnými subjektami a tak ďalej. Toto by mohlo pomôcť upresniť, čo vlastne zamestnávateľia potrebujú. Ďalej, je tu učňovská príprava a rôzne školenia. To je kľúčové, pretože kvalitné vzdelanie a učňovská príprava môžu v podstate pomôcť e, zlepšiť situáciu. A ďalej tu máme napríklad e, E, štúdium na internete alebo dobrovoľnícke aktivity, tie by mali byť viac uznávané. Čo týka záruky pre mladých, tak toto je naďalej jedna z našich priorít pre komisiu a tento rok prídeme s hodnotením toho, ako členské štáty splnili požiadavky e, kvalitatívneho rámca pre stáže bojujeme proti nezamestnanosti mládeže. Navrhli sme navýšiť e, z, náš príspevok na iniciatívu e, pre zamestnanosť mladých z 1 až 15 na 30 Ďalšie obavy, ktoré sú načrtnuté v správe, vrátanie potreby e, podporovania rovnakých e, príležitostí v podnikaní, e, príslušné školenie, vzdelávanie. Toto všetko sú kroky, s ktorými súhlasia aj komisia a už na tom pracujeme. Minulý rok sme stanovili priority, že chceme spolupracovať v oblasti odborného vzdelávania aj komisia spustila aj iniciatívu spolupráce s podnikmi, ktoré sú taktiež dôležitým aktérom. A pokiaľ e, toto pomôže, tak e, príde 10 tisíc nových partnerstiev a 100 tisíc nových pracovných miest pre mladých ľudí. Budú tam rôzne príležitosti na stáže, e, odbornú, učňovskú prípravu a tak ďalej v nadchádzajúcich rokoch. A Taktiež e, teda 140 tisíc učiteľských miest bolo slúbených zo strany priemyselných e, subjektov. Taktiež tento rok publikujeme agendu, kde e, chceme si stanoviť konkrétne cieľe, čo sa týka tejto problematiky a určite vaša práca nám v tomto procese pomôže. Ďakujem, pán komisár. A tým pádom končíme diskusiu. Hlasovať sa bude